Dear colleagues. Takže milí kolegovia, prosím, usadte sa. Vážení kolegovia, myslím si, že môžeme začať I start immediately with... Takže začneme hneď bodom 2. To je prijatie nášho dnešného programu. Dostal som jednu žiadosť o zmenu programu. Skupina EPP žiadala o posunutie hlasovania o správe pani Boylen. To je hlasovanie o iniciatíve Right to Water, právo na vodu. Takže pani Boylen. Ďakujem za slovo. Nuž, ja si myslím, že, že toto mnohí asi sklame, že chceme posunúť tento bod. Sklame to hlavne tých, čo pracovali na tejto správe. Myslíme si, že je to teda správa o prvej úspešnej európskej iniciatíve občanov, Európske iniciatíva občanov, to je demokratický nástroj. Takže my chápeme, že EPP má teda trochu obavy, ale my namietame proti posunutiu tohto hlasovania. Petr Líze. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, želanie keď chápem, že chce hlasovať čo najskôr, ale chápem o pochopenie aj pre nás, žiadam o pochopenie aj pre nás. Máme tu Európsku iniciatívu občanov, je to poprvýkrát, čo takáto iniciatíva sa dostala do výboru a potom aj na plenárku, takže si myslím, našim spoločným cieľom by malo byť nájsť kompromisy, ktoré e, budú, ktoré obstojí aj v pléne. Nie je to len nejaká obyčajná iniciatívna správa, kde potom prídu pozmeňujúce návrhy, ktoré pôjdu na plenárku, ale politické skupiny v podstate nemôžu posiať žiadne pozmeňujúce návrhy a spravodajkyňa môže teda dať e, príde s novými pozmeňujúcimi návrhmi, pokiaľ sú nové poznatky a to sa neočakáva. Táto správa bola e, teda zadaná už v septembri GUE už menovalo v septembri spravodajkyňu a pokiaľ som tú informáciu správne pochopil, tak minulý týždeň sa stretli tieňoví spravodajcovia a predtým bola ale malá miera komunikácia medzi politickými skupinami a e, bohužiaľ naša tieňová spravodajkyňa ochorela, preto to bolo pre nás komplikované, preto žiadame o posunutie o tri týždne. My ako EPP by sme radi túto správu o prvej Európskej iniciatíve občanov podporili, ale na základe tej situácie, že naša tenevá spravodajkyňa je chorá tak, a naše kompromisy tam zatiaľ nenachádzame, nechcem o tom ešte hlasovať, takže žiadame o, tom, o to, aby sme dostali ďalšie tri týždne, aby sme mohli eh, dospieť ďalším kompromisom. Myslím si, že by nebolo dobre túto správu súhlasiť vo výbore iba z e, prevahou dvoch hlasov a možno na panárke by bola úplne zamietnutá. Takže toto by nikomu nepomohlo. Potrebujeme širokú väčšinu, aby sme teda široko väčšinou dostali našej povinnosti, aby sme potom mohli odsúhlasiť túto iniciatívu občanov. Takže prosím o posunutie hlasovania o tri týždne. Ďakujeme. Pani Garcia Pérez. Ďakujem za slovo. Už ja chápem, že táto správa je dôležitá. A som si vedomá určitých ťažkostí, ktoré teda vyplynuli v rámci EPP, keď vzhľadom na teda informácie z rokovacieho procesu už pracujeme dva týždne s kompromisami, na kompromisoch, avšak pokiaľ naozaj existuje vôľa v rámci výboru sa dohodnúť na plenárke, myslím si, že dnes veľa ľudí očakáva, že sa bude hlasovať. Je to dôležitý signál tohto výboru. Je to teda previazané s touto občanskou iniciatívou, takže si myslím, že by sa malo dnes hlasovať. A my by sme sa zaviazali, že budeme teda hľadať e, regulačný nástroj a potom by sme sa mohli dohodnúť aj na plenárke. Dobre, takže pokiaľ už nikto ďalší nechce hovoriť, tak budeme, alebo pani Konečná. Ďakujem za slovo. Len stručne by som chcela podporiť prozbu spravodajkyne, ktorá takmer celý rok strávila prácu na tejto správe. Sú mnohí občania mimo túto budovu, ktorí čakajú, kedy a ako táto správa bude schválená. Ja chápem, že môže byť problém v tom, že niekto ochorie, že niekto nemôže prísť na schôdzu tak, ako by bolo treba, alebo tak často, ale už je to 10 mesiacov, čo pracujeme na tejto správe a všetci, kto na nej chceli a mohli spracovať, tak na nej pracovali. No a ja samozrejme s úctou e, k ľuďom, ktorí stoja vonku na ulici za tú občanskú iniciatívu, si myslím, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme dokázali, že nám nie sú lahostajní, číslo sú tomuto parlamentu, že by sme mali podporiť ich návrhy a preto vás žiadam, aby sme túto vec neodkladali. Nemyslím si, že je fér žiadať o odloženie, aj keby to bolo len o hodinu, o dve. Je, pokiaľ sú adekvátne dôvody, tak je treba o tom diskutovať včas. A pokiaľ EPP poznalo tieto dôvody, tak ich malo uvieť skôr a nie včera v noci alebo dnes ráno. Toto by sa nemalo stávať. A ja prosím ostatných, aby sme podporili dnešné hlasovanie o tejto správe. A na záver pán Herbrandy a potom budeme hlasovať. Ďakujem za slovo. Tie argumenty, ktoré tu počujem, hovoria, že by sme mali túto správu brať veľmi e, vážne a s tým súhlasím. A práve preto, že ALDE berie túto správu veľmi vážne, by sme chceli posunúť hlasovanie. Posledná vec, ktorá chcem, aby sa stala by bolo, že by sme schválili túto správu tuto vo výbore Envy a potom by bola zamietnutá na plenárke, pretože týmto by sme v podstate nedostali v našej úlohe v súvislosti s touto prvou občanskou iniciatívou. Pokiaľ to bereme vážne, musíme hlasovanie posunúť. Tri týždne, to predsa nie je nič v porovnaní s tými mesiacmi, čo už na tom robíme. Ďakujem. Takže dvaja proti, dvaja za a teraz budeme hlasovať. Možno. Matias, povedal som, že uzatvárame diskusiu. Mám iný návrh. Dať si prestávku dve minúty, aby spravodajkyňa a tieňoví spravodajci, koordinátori, si to medzi sebou vykomunikovali a potom sa môžeme rozhodnúť. If we want to... Dve minúty môžete, ale potom už ideme hlasovať, takže dve minúty. Dear colleagues. Takže kolegovia. Takže vyzývam vás, aby ste sa vrátili na svoje miesta. No a pokračujeme. Dear colleagues. Vážení kolegovia, Dobre, takže začíname. No a teraz budeme hlasovať o tej žiadosti o posunutie hlasovania o iniciatíve občanov Right to Water. Budeme hlasovať elektronicky. Kto je za, bude hlasovať áno, kto je proti, bude hlasovať nie. Takže môžete hlasovať. is in favor yes of Hlasujeme o tom, či ste za posunutie hlasovania alebo nie. Yes. <laughs> Everybody have voted. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Takže musíme hlasovať. Okay. Now we can start. Dobre. Takže začíname hlasovať. Takže začneme hlasovať o nových potravinách. Prvé, e, dohoda v prvom čítaní eh, s radou. Môžete hlasovať. Môžete hlasovať. Nové potraviny. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Chválené. A teraz ideme ku kazeínom. Takže tu tiež máme len jedno hlasovanie. Dohoda v prvom čítaní s radou o kazeínoch. Môžete hlasovať. Je tu jeden zelený navyše, alebo prepačte, hlasovali ste všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďakujem spravodajcovi. So, Takže tá jednoduchá e, bitka už je za nami a teraz tá komplikovaná. Pani Bojlen, ďakujem. Chcela by som iba zopakovať, že žiadame o menovité hlasovanie v súvislosti s kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi. Dobre, takže je tu žiadosť o menovité hlasovanie, takže najprv to musíme odsúhlasiť. Myslím si, že bude jednoduchšie to robiť elektronicky. Takže kto je za menovité hlasovanie, tam bude hlasovať áno. Ten, kto nie je za menovité hlasovanie, bude hlasovať proti. Takže môžete. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci, áno, takže uzatváram hlasovanie. Prepačte, pán predseda. A budeme hlasovať menovite ohľadom kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Takže kompromis číslo 1, menovité hlasovanie môžete. Všetci, všetci, uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmeňujúci návrh 31 Saviny, tí, ktorí sú za, prosím rukou. Za, nevidím žiadne ruky. A kto je proti? Aha, dobre, zdržali sa a zamieta sa. DV1, 5, 6A, tam sa nehlasuje, 5, 6B, za. To je proti. Zamieta sa. Overíme, 5, 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Je to komplikované. Pokiaľ nebudete zvíhať ruky, tak ja to neuhádnem, ako hlasujete. Takže 5, 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Pozmeňujem sa 32 Garcia. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 35. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tridsaťtri. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A teraz asi zamietnuté. Som tu prvýkrát teraz na tejto stoličke, takže máte trpezlivosť. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Overíme. Zatváram hlasovanie. Schválené. 36 za. Tormes, to je za. Proti. Kto sa zdržal? Veríme. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pety 1a a 5 7 nehlasuje sa, 5 8 tiež nie. Kompromis 9, menovité hlasovanie. Môžete. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. 45. Pedic, Franta Pedicini, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Pety 17, kto je za, kto je proti, schválené. 1 b kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Schválené. Pety 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 10, menovité. Môžete. Zatváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Dobre, takže teraz sa otvára hlasovanie a schválené. Kompromis 30, menovité hlasovanie. Hlasali všetci? Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 54 Salvini, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? se. sa. Pozmeňujúci návrh 55 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme. Hlasovanie je ukončené. Dobre. A mali sme šťastie, alebo ja som mal šťastie. 57, Kaputo, za, proti, zdržali sa, prijatí. 58, Kaputo, za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 bol stiahnutý. 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 61 za, proti, zdržali sa kontrola, to si overíme. Alebo to closed. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté pozmeňujúci návrh 60 za. 60 za. Proti. Zdržali sa. Rovnaká väčšina bola za. Bolo to prijaté 63. Ten je bezpredmetný. 64 za. Proti. Zdržali sa To si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 13, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 11 v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. si návrh 73. Za. proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 5. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí 80 za, proti, zdržali sa prijatí, 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú nejaké pripomienky? Nie. Takže kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. 512b za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12, menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 94 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. To si overíme. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 16 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 9-3 za proti, zdržali sa, prijatý kompromis 6, menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. 98 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 100 za, proti, Zdržali sa? To si overíme. A bolo to prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5,9 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5. 11 za, proti zdržali sa prijatí 102 za, proti zdržali sa, to si overíme. A to bolo zamietnuté 103 za, proti zdržali sa prijatí 5. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 105 za. 105 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 106 za. Proti. Zdržali sa to bolo zamietnuté. 520A, takže si to overíme, 106 si overíme, dobre. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. 520A za, proti, zdržali sa prijatí. 522 za, proti, zdržali sa prijatí. 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže overme si to. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. kompromis 3 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 127 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. sedem za, proti, zdržali sa, bolo to zamietnuté. Čiže to si skontrolujeme. Bolo to ukončené. A bolo to prijaté. 139 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 525 za. Proti. Zdržali sa. Si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 7, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 5 4 za, proti, zdržali sa, takže skontrolujeme si to. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Musíte lepšie zdvíhať ruky. Sto štyridsať osem za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 149 za, proti, zdržali sa, prijatý. 150 za, proti, zdržali sa, kontrola. A bolo to prijaté. 151 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 5.19 za. Proti zdržali sa, prijatý. 5. 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. To si overíme. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 8, menovitom hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 162, pardon, kompromis 15, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 162. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A bolo to zamietnuté. 163. Za? Proti? Zdržali sa? Kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5.23 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5.14 za, proti, zdržali sa, prijatí. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 163 za, 173, pardon, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 170 za, proti, zdržali sa, prijatí. 168 za, proti, zdržali sa, prijatí. 172 za, proti, zdržali sa, prijatí. 169 za, takže 174 za, proti, zdržali sa, prijatí. 175 za, proti, zdržali sa, prijatí. 176 za, prijatý. 175 bol prijatý. 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 177 za, proti, zdržali sa prijatí. 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 180 za, proti, zdržali sa prijatý. 181 za, proti, zdržali sa, prijatý. 179 za, proti, zdržali sa, kontrola. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 183 za, proti, zdržali sa prijatí. A prejdeme k pety 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 525 za, proti, 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takto si overíme. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 197 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 198 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 199 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 200 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Hlasovanie ukončené. Áno, bolo to prijaté. 201 za, proti, zdržali sa, prijatí. 203. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 202 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 205 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 206 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 207 za proti, zdržali sa, prijatí. 213 za, proti, zdržali sa, prijatí. 214 za, proti, zdržali sa, prijatí. 526 za, proti, zdržali sa, prijatí. DV18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 222 za, proti, zdržali sa, prijatý. DV8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5, mestnom, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. vote is closed. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 230. To je za. To je proti. Zdržali sa. Prijaté. 232 a 90 identické za, proti, zdržali sa, prijaté. 911 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pety 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. 233 Girling za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 234 za, proti, zdržali sa, prijaté. 235 za, proti, Musíme si to overiť. O, zatváram. Prijaté. DV5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 236, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 237 za, proti, zdržali sa, prijaté. 239 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 241 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 245 za, proti, zdržali sa, prijete. Zatváram hlasovanie. prijete. 9.12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9.14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9.17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 246 za, proti, zdržali sa, overme si. Zatváram hlasovanie. 247, ústny pozmeňujúci návrh. Pripomienky nie sú. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, Je tu neistosť. Neistota, takže nehlasujeme za druhú časť. 248. Ústny pozmeňujúci návrh. Námietky nie sú. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 249 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 251 za proti, zdržali sa, prijaté. 9 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 253 za, prosti, zdržali sa, prijaté. Teraz citácie, pozme si návrh 1, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 za, proti, zdržali sa prijaté DVD, za, proti, zdržali sa prijaté DVE, za, proti, zdržali sa prijaté DVG, za, proti, zdržali sa prijaté DVH, za, proti, zdržali sa prijaté DVI, za, proti, zdržali sa prijaté DVJ, za, proti, zdržali sa, prijaté. DVL za, proti, zdržali sa, prijaté. Šestnáct za, proti, zdržali sa, overme. skončí násilanie, je Zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme. Overme 17. Končíme prijaté. 13 za, proti, zdržali sa. To vypadá, pretože 17 bola prijatá. Ďakujem za pomoc. Devätnásť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Uh, no, did you ask for? No, we can proceed. Yeah, we go to the final Okay. So let's vote electronically. Teraz elektronicky o celej správe. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. If you want to leave, please speed up. Let us rest to continue. Poprosím, opustite miestnosti, ktorí odchádzajú a my budeme pokračovať. colleagues, we, will, we, we have to continue with, with agenda. So please. Kolegovia, musíme pokračovať v programe, takže tí, ktorí odchádzajú, urobte tak bezprostredne. despite the, the, the chats and... Napriek rozhovorom, ktoré ešte pokračujú, budeme pokračovať s našim programom. Máme tu výmenu názorov ohľadne pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa redukcií emisí znečistujúcich látok a hneď bezprostredne dostane slovo spravodajca pán Des. Nech sa páči. Ja, Dank, Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne túto tému som prebral od kolegu a chcel by som povedať nasledovné. Zastávam názor, že ďalšie práce, pokiaľ ide o RD, pokiaľ ide o emisie pre osobné autá, že to spadá pod nariadenie 715. Najprv musíme teda vyčkať, aby sme sa potom venovali k tým dôležitým aspektom, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy aby sme mohli zaujať patričné stanovisko. Bez patričných rozhodnutí k tejto téme nemôžeme sa venovať otázke potreby hraničných hodnôt CO2, ani pokiaľ ide o rozšírenie pole pôsobnosti, pokiaľ ide o nariadenie pre osobné vozidla, pokiaľ ide o e, nariadenie o nákladných vozidlách, jednoducho nemôžeme sa k tomu vyjadriť. Iba keď budeme mať jednoducho už stanovené smerovanie, tejto téme, tak môžeme túto záležitosť považovať ako základ pre ďalšie rozhodnutia. Na no, tomu bude pravdepodobne až v septembri. A pokiaľ ide o predebatované témy ako hraničné hodnoty metánu, ako aj pokiaľ ide o pozornosti, pokiaľ ide o ďalšie argumenty, v súčasnosti emisie metánu sú už nad hranicou hraničných hodnot. Pokiaľ ide o dusičnany, tak ako to je stanovené, pokiaľ ide o hraničné hodnoty, je to už limitované. A z pohľadu životného prostredia teda nie je nejaká potreba konať, pretože vlastne emisie CH4 sú obmedzené. Komisia teda by mala dostať právomoc na to, aby e, sa prispôsobili tieto hraničné hodnoty. Toto ja zamietam preto, aby tu boli nejaké prispôsobenia pokiaľ hraničné hodnoty, aby sa, pretože sa to môže robiť iba v rámci spolurozhodovania a v rámci rozhovoru s tieňovými spravodajcami a spravodajkyňami som získal podporu k takémuto názoru. Konkrétny návrh komisie však ešte stále nemáme k dispozícii. Zároveň by sme museli počítať aj s vypustením alebo navýšením, pokiaľ ide o hraničné hodnoty dusičnánu a ako aj pokiaľ ide o emisie metánu. Malo by to byť zohľadené v rámci nariadenia pre CO2, to by malo byť spojené tak pre osobné, ako aj malé nákladné vozidlá, aby sme sa vyhli emisiám neohraničeným, pokiaľ ide o metán. A pokiaľ ide o zohľadnenie metánu, pokiaľ ide o nariadenie CO2, v rámci diskusie o CO2, pokiaľ ide o ciele, ktoré máme do roku 2020. Táto debata sa vlastne začne, ale podľa môjho názoru by sme sa tomu mali vyhnúť, vyhnúť aby sme jednoducho brali do úvahy názory priemyslu, pretože priemysel sa momentálne snaží o to, aby dosiahol súčasné ciele. A Pokiaľ ide o technické ťažkosti, pokiaľ ide o a, priemysel, ktorý sa týmto zaoberá, a pokiaľ ide o stanovenie graničných hodnot, tak pokiaľ ide o úpravu 118, e, ktorú máme v rámci predpisov, mali by sme sa držať tých, ktoré máme momentálne v platnosti. Nie je to záväzné, aby sme sa teda dohodli, že potrebujeme iné úpravy, tak je to z princípu možné, hoci to nie je momentálne žiaduce. A v tomto kontexte vypustenie odsekov, pokiaľ ide o metán, a zároveň aj pokiaľ ide o prispôsobenie na CO2 považujeme za správne aby sme tu nemali žiadne nové ani nejaké politicky brizantné diskusie, ktoré by mohli začať. Zohľadnenie emisí CO4, pokiaľ ide o prác ohľadne CO2, to znamená po období 2020, by tak či tak mohlo byť na programe komisie, pretože CH4 vlastne je eh, pohonným plynom. A pokiaľ ide o spotrebu e, plynu, a pokiaľ ide o označovanie tejto spotreby plynu, tak zastávam názor, že by sa to mohlo dať pred, predpísať. A tie vozidlá, ktoré napríklad ja mám, tak tam je to už tam zakomponované, či už na motorka, alebo v aute, to nie je nejaký technický problém pre priemysel. Ja som pripravený e, príjmať kompromisy a som pripravený prispôsobiť sa. A pokiaľ ide rozšírenie pola pôsobnosti na to náš 7,5, tak tu zastávam názor, že priemysel v tomto bode jednoducho by sme mali dať, vytvoriť určitý priestor, ale aj tu som pripravený s tými spravodajcami sa týmto témam venovať aj z ostatných frakcií. Zastávam názor, že hlasovanie, včera som s predsedom Giovanni Lavia, Laviam o tom hovoril, že by sa to malo presunúť teda na september, pretože tu máme ešte veľa bodov, ktoré musíme prebrať. Je to príliš technická záležitosť, ako vlastne už z týchto mojich úvodných slov vidíte. Tak by som bol veľmi vďačný, ak by sme sa nedostali do nejakej časovej tiesne a potom príliš rýchlo tie kompromisy príjmali, aby sme v septembri skutočne to uzavreli a potom už v septembri budeme skôr vedieť viac, čo sa týka toho, čo predkladá komisia k tejto téme, aby to jednoducho bolo aj trochu kompatibilné. Takže žiadam vašu podporu pretože nechceme strácať nejaký čas. Ak budeme hlasovať v septembri, žiadny čas nestratíme. Tento rok by sa to ešte dalo stihnúť do plena dostať. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcovi. A teraz tieňovi spravodajcovia. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne. Začnem tým, že budem reagovať na niektoré veci. A Je veľmi dôležité, Ďakujem za tie úvodné slova. Bohužiaľ nezdielam optimizmus pána spravodajcu, keď hovoríme o tých emisiách z dopravy a že to chceme posunúť až na september. Ja si myslím, že to je optimistické. Ak mám byť úprimná, nemáme žiadnu garanciu záruku, že by sa do septembra dalo stihnúť. Tá jediná obava, ktorú tu mám, že sme tu nemali nič také, čo by nám pomohlo zaznamenať nejaké zlepšenie ale vlastne sa dostaneme k iba oddialovaniu. Ak budeme mať nejakú zároku, že tieto emisie budú zohľadnené do septembra, ale takúto zároku tu nemáme a tá obava, ktorú mám, je, že sa to jednoducho oddeli až na tak dlho, že jednoducho skončíme, že urobíme niečo v rozpore s tým, čo sme vlastne pôvodne chceli. A to je tá obava, ktorú by som chcela pustiť do plena, aby sme, teda nemáme žiadnu záruku momentálne, nemáme ani záruku, že tu budeme mať nejaké zlepšenie situácie, pokiaľ ide my tak jednoducho nemôžeme hovoriť o týchto záležitostiach momentálne. Už sme takéto emisie mali prebrať dávnejšie, ale tomu sa nestalo. Je tu teda 6 bodov, na ktoré sa chcem sústrediť v súčasnosti, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité k tejto téme. Začnem teda metán. Metán je Jednoducho e, skleníkový plyn nie je priamo škodlivý pre zdravie ľudí, takže môžeme hovoriť o tomto pokiaľ ide znečistujúce látky, ale zároveň si treba uvedomiť, že jednoducho musíme obmedziť metánové emisie a musíme zmeniť tie e, emisie, ak by sme jednoducho vyčlenili z toho metán, tak jednoducho by sme sa dostali k nesprávnym postupom metánové emisie by mohli byť vyčlenené z tých limitov, pokiaľ ide o tie hodnoty, ktoré máme. Mohli by sme uvádzať informácie o nich pre spotrebiteľov a v našich pozmeňujúcich nároch chceme, aby metán bol prekonvertovaný na CO2 podľa právnych predpisov, ktoré máme, ktoré by boli platnosti po období po roku 2020. Avšak myslím si, že dopadová štúdia je potrebná na to, aby sme eh, mohli vyhodnotiť zrealizovateľnosť takéhoto postupu. A pokiaľ ide o THC hodnoty, tak myslím si, že táto hodnota by mala vychádzať predovšetkým z tej jasnej Eh, štúdie, ktorá by sa mala robiť, aby sme mohli sa vyjadriť, pokiaľ ide o možné adaptácie tohto nariadenia, ktoré si vyžaduje riadny legislatívny proces. Ďalší bod, pokiaľ ide eh, o emisie NO2, tie znečistenia, ktoré tu máme eh, v rámci dopravy, treba, aby sme mali predovšetkým e, súlad, pokiaľ ide o tie hodnoty, ktoré máme e, v rámci znečistenia vzduchu. A pokiaľ ide o tieto emisie, myslím si, že by sme v tejto oblasti mohli zaznamenať zlepšenie, ale pokiaľ ide o zavedenie nových limitných hodnot, pokiaľ ide NO2, tak to by malo byť jednoducho takisto predmetom riadneho legislatívneho procesu. A tu máme zásadné takisto pozmeňujúce návrhy a potrebujeme dopadovú štúdiu na to, aby sme vyhodnotili určité výhody hospodárske. A pokiaľ ide o hodnoty zníženej teploty, tie e, momentálne hodnoty, ktoré máme pri týchto emisných látkach, jednoducho už nezodpovedajú súčasnému technickému pokroku, ktorý bol zaznamenaný v posledných rokoch a pokiaľ ide o Euro 6, tak tie jednoducho ešte neboli definované. A pokiaľ ide o naše stanovisko SND, súhlasíme s návrhom komisie, ale žiadame o spolurozhodovanie a aby sme revidovali tie limity, ktoré tu máme a mal, potrebujeme hĺbkovú štúdiu, pokiaľ ide o CO1 a netýka sa to teda iba NH4. Ďakujem pekne. Takže osvedčenia, o tom hovorila spravodajca, podporujeme zníženie príslušnej, prí, príslušnej záťaže pre priemysel. Myslím si, že čo týka toho typového schválenia, tak to by mohlo byť pokryté v legislatíve pre e, ľahké a ťažké užitkové vozidla, zároveň by sme zaručili dostatočnú ochranu životného prostredia. V tomto kontexte podporujeme komisiu, ktorá chce e, ten, tú hranicu e, udržať na teda 5 tisíc kýl, avšak ne súhlasíme s tými 7000 kilami eh, hmotnosti. Čo sa týka povinných meračov pre eh, meranie eh, spotreby palív a taktiež mm, ukazovateľov zmeny prevodové zmeny rýchlosti. Myslíme si, že tam ešte potenciál nie je dostatočne využívaný, je teda nedostatok e, povedomia ohľadom ekologického riadenia aut. No a čo sa týka dopadovej štúdie komisie, tak tá hovorí, že by sme o 2 až 3 mohli pri priemernom šoférovi znížiť spotrebu paliva, pokiaľ budú e, takéto indikátory, takéto merače v podstate všade implementované. Avšak by to mohlo byť možno ešte menej a myslíme si, že pokiaľ by tento bota bol zahrnutý, tak by to skutočne obnašalo pridanú hodnotu. No a čo sa týka emisí, reálnych emisí, tak my e, si myslíme, podporuje ten návrh, že by e, to malo odzrkadľovať podmienky skutočného riadenia e, auta a predovšetkým tam, kde teraz sú tieto podmienky, e, že sa rôznia. Ďakujem, pán Dormen. Takže ďakujem. Takže myslím si, že sa nachádzame, že sa uberme správnym smerom. Týmto nariadením je veľmi dobré sa snažiť odbúrať byrokraciu, a taktiež sme dodali návrhy, tak aby sme tam dosiahli väčšiu flexibilitu. Nechceme tam mať e, nejaké dve rôzne kvalifikácie. Myslím si, že jednak tá klasifikácia je, to zjednodušuje. Čo týka tých 5000 alebo 7000 kg, tak nesmieme tam byť príliš flexibilní, pretože by sa to dalo zneužívať. A taktiež dôležité, aby sme niektoré, aby sme sa vyhli takej, takým vyšším nákladom na no EKR, si myslí, že by mal byť prebehnúť proces spolurozhodovania a nie von delegovaných aktov. A príslušným spôsobom teda toto by sa malo byť zmenené. Taktiež rozmýšľame, ako, aké budú účinky, pokiaľ metán bude zaradený iným spôsobom. Teda, čo sa týka tých e, vozidel na plyn, tak to je krok správnym smerom, pokiaľ sa chceme zredukovať e, mieru emisí No a pozmenujúce návrhy, ktoré hovoria o e, tom, že by malo byť menej ak to si podporujeme. A ďalej, ďalšia veľká zmena, o ktorej sme diskutovali, sa vzťahuje na tie povinné merače, na pre spotrebu e, paliva, ale to bude mať prínos a dodržiavať technické podmienky, pokiaľ to nebude obnášať príliš vysoké náklady. Máme tu určité pochybnosti, či to bude mať skôr také možno taký nižší prínos, ktorý v podstate nevyrovná tie náklady. Takže si myslím, že možno by sme sa to mali vyhradiť trochu viac času až do septembra, aby sme o tom ešte o tejto téme mohli diskutovať. Takže to by si myslím, že je dobrý návrh. A tá záruka, či všetko potom už bude hotové do septembra, tak tu nemáme, ale musíme na tom spolupracovať. Teraz za Alde, pani Majsne. Ďakujem. Budem hovoriť za Nilsa Torvalca, ktorý je tým spravodajcom, ktorý tu dnes nie je a vyjadrím sa aj pár pripomienkami z mojej strany. Predovšetkým chcem poďakovať spravodajcovi, teňovým spravodajcom za dobrodedenú prácu. Návrh znížiť emisie znečistujúcich látok z vozidiel o tom diskutujeme len krátko a máme asi 120 pozmeňujúcich návrhov. My vítame túto správu, oceňujeme teda mnohé dobré body. Znečistenie vzdušia je v Európe vážnym problémom a je dôležité sa snažiť na viacerých frontoch s týmto bojovať. No a cestné vozidla hrajú dôležitú úlohu teda v oblasti ovzdušia, predovšetkým v mestách, a technológia sa stále rýchlo vyvíja. My by sme nemali zaostávať pri tvorbe legislatívy. Zároveň potrebujeme byť, postupovať komplexne, aby sme v podstate vyhoveli aj výrobcom, tak aby sme neboli v kontrakte s ich cieľmi. No a moja politická skupina si myslí, že delegované akty by tam mali byť e, iba v niektorých e, bodoch ale čo sa týka CO2 a limitov CO2, tak to si myslím, že nie je len technický aspekt, takže chceme vidieť riadnu dopadovú štúdiu predtým, než urobíme nejaké rozhodnutia alebo predtým, než dáme biankošek na vypísanie komisii. A ja si myslím, že tie e, limity pre oxidy uhlíka e, a pre oxid dusičitý e, pardon, oxid, oxid dusíka pre oxid dusičitý existujú, Možno by sa o tom ešte dalo diskutovať. Čítam ďalej. Cieľom môjho návrhu je znižiť mieru emisí z cestných vozidiel. Mali by sme sústrediť predovšetkým teda na tento cieľ. No a myslíme si, že demokratický, transparentný politický postup prostredstvom bežného legislatívneho procesu bude asi najlepší. Zatiaľ nesmie samozrejme znižiť naše ambície. Ehm, myslím si, že prebehne plodná diskusia medzi politickými skupinami a teda želám všetko dobré spravodajcovi. Ešte k tomu pridám osobne niečo ja. Predovšetkým súhlasím ehm, s tým, že by sa tento tak ako to bolo navrhované, aby sa to posunulo, než budeme mať dispozícii konkrétne výsledky od komisie. No a po druhé, čo sa týka tých meračov spotreby paliva, áno, teraz už väčšina aut takéto merače má a tam v výbore pre dopravu máme väčšinu preto, aby to bolo naďalej na dobrovoľnej báze a možno to výrobcovia môžu využiť ako konkurenčnú výhodu, takže podľa nás, podľa mňa by to nemalo byť povinné. Ďakujem. Za GUE tu nevidím sprav- spravodajcu. Ešte niekto za zelených. Áno, Bas nahradí teneme spravodajcu. Bas, môžete? Ďakujem. Áno, hovorím za Keitha Taylora, ktorý sa ospravedlňuje, nemohol prísť, ale prednesem to, čo chcel povedať on. A rovnako ako predrešnička to skombinujeme s mojimi pripomienkami Spravodajca asi vie, o tom vás hovoril, my sme kritickí v súvislosti s týmto návrhom. Ten návrh hovorí, že e, chce teda znížiť emisie z hlasov z cestných vozidiel a my si myslíme, že e, tento návrh v podstate tomuto cieľu vôbec neslúži. Vidíme tu len väčšiu flexibilitu a možno by komisia mala zvážiť zmenu názvu, pretože tu vôbec nejde o zníženie emisí znečistujúcich látok pokiaľ to ovšem nezmeníme príslušným spôsobom, tak aby smernica ozrkadlovala to, čo hovorí názov. Takže v opačnom prípade túto správu nemôžeme podporiť. Spravodajca vie, že sme voči nemu kriticky. Myslím si, že máme teda dva také hlavné problémy, od ktorých bude závisieť, či to podporíme alebo nie. Už o tom hovoril Keith Taylor, takže my potrebujeme aby tie merače paliva a ukazovatele zmen rýchlosti, aby boli e, povinné. Vždy sa to musí zakladať na dopadových štúdiách komisie a oni hovoria, že dopadová štúdia je pre dobrú reguláciu e, v podstate kľúčová, no ale teraz sa ňou vôbec neriadia, takže to nás zaráža. Možno to víta priemysel, ale to nie je žiadny dôvod. V dopadových štúdiu sa hovorí o tom, že je to skutočne e, nákladovo výhodný spôsob, ako znížiť emisie, takže si myslíte, to povinné merače a povinné ukazovatele e, zmeny rýchlostného stupňa by tam mali byť povinné, mali byť súčasťou toho návrhu. Ďalej, druhá vec, o tom už sme hovorili. Chceme, aby sa hlasovanie odsunulo hlasovanie v výbore NV, teda v súvislosti s tými reálnymi emisiami. A to súvisí s rozšírením rozsahu pôsobnosti tohto návrhu. Znie to nevinne a hovorí sa dobre, tak teda zvýšme tú e, maximálnu hmotnosť, v podstate zmeníme tú hranicu medzi ľahkými, ťažkými, všetkými vozidlami, ale problém je s tými reálnymi emisiami, Vieme, že tie testy tých reálnych emisí sú povinné pre ťažké užitkové vozidla, ale nie sú ešte povinné pre ľahké užitkové vozidla. Takže pokiaľ toto sa nedorieši, tak ešte nevieme, aký to má rozsah pôsobnosti. To ale nie je technická otázka, to je politická otázka, veľmi politická, pretože pokiaľ nemáme e, pri ľahkých užitkových vozidlách e, povinný test reálnych emisí, tak v podstate neviem, aký je rozsah pôsobnosti toho textu. Takže Súvisí to s tým, čo povedal e, spravodajca. A myslíme si, že či teda do septembra to bude hotové, ale na druhej strane všetko toto tak spolu úzko súvisí, že je ťažké povedať, e, že to oddelíme. Takže čakáme o tom, aké padne rozhodnutie ohľadom testu tých reálnych emisí a to bude pre nás kľúčové. Tak toto, tieto dve veci, čo som spomenul, tie sú hlavné body. Samozrejme sú tu ešte nejaké ďalšie, o ktorých sa hovorilo. Budem hovoriť konkrétne o troch. Poprvé sme proti e, vylúčeniu e, vozidiel jazdiacich na plyn z tých metanových emisí. Myslíme si, že to e, nepomáha, takže s týmto vylúčením, toto výnimko nebudeme súhlasiť. Taktiež určité delegované akty, ktoré sa tu navrhujú, tie nám taktiež nevyhovujú, pretože to nie sú technické otázky, sú to veľmi politické otázky, napríklad e, stanovanie emisných hodnôt. To by vždy malo prechádzať e, bežným legislatívnym procesom a nie e, delegovanými aktami. Takže toto na, na záver nepodporujeme, aby tam boli separované alebo oddelené hodnoty oxidu dusičitého. Potrebujeme tam mať e, e, to potrebujeme dať limity pre oxidy dusika všeobecne. Takže snáď e, sa na tomto dohodneme všetci. Matias, viem, viem, že si trochu nervózny, ja tiež. Preto som povedal, pravdepodobne sa dohodneme. Nemám to tu na papieri, ale pretože sám som nervózny, a takže pravdepodobne to bude v poriadku, ale skutočne toto sú dve hlavné záležitosti, teda e, ten rozsah pôsobnosti, reálne emisie a taktiež povinné ukazovatele zmeny rýchlostného stupňa a merače e, spotreby. Takže to bolo z mojej strany, bolo to trochu neučesané. Áno, ďakujem za tieto komplexné pripomienky a teraz za EFDD pani Evy. Ďakujem, takže my tiež súhlasíme s tým, že metán bude zahrnutý medzi tie uhlovodíky, uhlovodíkové zlúčeniny a okrem toho stanoviť nové hodnoty, to by sa malo vždy robiť na základe vážnej dopadovej štúdie, ktorá bude brať do úvahy e, konkrétne okolnosti a hodnoty metánu a iných látok, e, ktoré znečistujú atmosféru. Takže súhlasíme ďalej, že by sme mali pre oxidy dusíka tam stanoviť nové hodnoty, nové limity, pretože majú veľký dopad na ľudské zdravie, ako sa ukázalo v nedávnych e, publikáciách Európskej environmentálnej agentúry. Taktiež mm, tie testy emisí by mali prebiehať za e, teda bežných okolností pri bežnej jazde autom a ďalej delegované akty tie by sa v tomto prípade nemali uplatňovať, e, pretože toto sú príliš veľké zmeny. Takže komisia bude vždy musieť predložiť nový návrh, ktorý sa bude vždy zakladať na dopadovej štúdii a prejde to všetko bežným legislatívnym procesom spolu rozhodovania. Ďakujem. Matias. Ďakujem Euro 5, Euro 6. Tým som tu pred 4 rokmi začal a tá sféra ma naďalej zaujíma, takže chcem poprosiť kolegu spravodajcu. My sme vtedy s tým Euro 5 a Euro 6 e, tam, to, tam zavádzame pravidla napríklad pre sanitky a tak ďalej, pretože e, tie samozrejme e, majú prednosť, dôležité, takže to je moja prozba pre spravodajcov, tieňových spravodajcov, aby ste sa dohodli, e, tak aby to e, teda odpovedalo aj e, súčasne platným pravidlám. No a čo sa týka toho testu, testového cyklu, tak myslíme si, že, že sú tam rôzne e, vychytávky, čo automobiloví výrobcovia zavádzajú e, automaticky e, tam sa zmení nejaké zrkadielko, tam sa zapnú svetla automaticky, takže oni si to dokážu zaunačiť. Avšak ja si myslím, ja to sledujem už 10 rokov, ako to vyzerá s tým testovým cyklom a Hovorí sa vždy, a v septembri, v septembri. Ja sa pýtam, ktorého roku? 2015, 2016, 22, 21? Kedy to konečne príde? Áno, a to je to isté, ako je berlínske letisko. Dobrý príklad. Takže myslím, že skutočne mali by sme ísť našou vlastnou cestou, no a v konečnom dôsledku to potom prispôsobiť. To by bolo koherentné, tak sme to teraz vždy postupovali a nečakali sme nikdy na to, pokiaľ sa niekde niečo stane, ale mali by sme ísť tou líniou, ktorú razíme už 10 rokov, prispôsobiť tak našu legislatívu AK. Môžeme ešte niečo poprosiť, sociálne vozidla, tá výnimka, ktorá tam bola, som bol za to vďačný, je to veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. Mohli vyrábať tieto vozidla, Ďakujem pekne. Pani Lukaševská, spravodajkyňa stanoviska výboru pre dopravu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nielen ako členka výboru Envy tu vystupujem, ale predovšetkým ako človek, ktorý pripravoval stanovisko aj vo výbore pre dopravu. Podobne ako sa o tom zmienil pán Albert Des, pán Albert Des je to ťažká technická téma v našom výbore si to vyžadovalo skutočne obrovské množstvo stretnutí s odborníkmi, so zástupcami komisie, so zástupcami súkromných subjektov, producentov, výrobcov automobilov, aby sme nejakým spôsobom ohodnotili to, zistili, aké to bude mať dopad na ovzdušie nielen v Európe, ale aj na celkový trh výroby osobných automobilov, ťažkých automobilov do budúcnosti. Vieme, že štatisticky je to najväčšie znečistenie, predovšetkým teda v mestských oblastiach. To v dôsledku práve cestných voziteľ posledných období sa objavilo množstvo dôkazov, ktoré poukazujú na to, že najviac najznečistujúcejším vozidlom sú práve dýzlové motory. Keď my mnoho rokov sme sa domnievali, že dýzlové motory predstavujú obrovskú výhodu a hodnotu, že to je jednoducho to najlepšie to na ochranu životného prostredia, preto sa domnievam, že Eurokomisie ide o stranu amoniaku, limitov, zle zemný plyn, aby boli atraktívnejšie všech kupujúcich, aby sme podporili nejakým spôsobom pro, produkciu v tomto ohľade. Dámy a páni, u nás na výbore sa uskutočnili veľmi ťažké diskusie, náročné diskusie, podobne ako tu na našom výbore. Tu je najviac kompromiznejšie problémy, obavy spôsobovali otázky zvyšovania emisie THC, tých automobilov, ktoré znečistujú alebo CO2 alebo metán, aby sme využívali delegované akty. Spôsobovalo najviac problémov. U nás sa to stanovisko nakoniec prijalo, dohodli sme sa na kompromisoch, a dúfam, že tak aj na výbore Envy spravodajca, deňový spravodajca využia naše stanovisko, ktoré sme pre vás pripravili, pretože našim hlavným cieľom bolo obmedziť emisie a na druhej strane pozrieť sa na analýzu a situáciu vlastne výroby automobilov, pracovné príležitosti, pracovné miesta, takže pán Desa vám a všetkým tieňovým spravodajcom by som rada zaželala, aby táto práca sa nejakým spôsobom skompletizovala. Samozrejme, že otázka časového hľadiska je tiež dôležitá. Keď máme toľko pochybností, keď nie je to už až taký vzdelený termín, no možno komisia to stihne, ale prečo nie? Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostane ďalší kolega. Áno, ďakujem pekne, predseda. Ja som chcel niečo povedať, pretože toto je vec, ktorá sa týka e, mojej činnosti ako deňového spravodajcu. Musíme splniť požiadavky, ktorú chceme, ktorú chceme dať na legislatívne akty. Takže ja by som chcel podporiť pripomienky mojej kolegyne pani Dali, pána Groteho, čo sa týka zaistenia toho, aby sme štandardy nastavili správne. Vieme, aké sú problémy 22 krát. Súčasné Euro 6 tu 6 krát viac právne záväzných limitov pre zlučenie dusíka. Ale keď sa vystavíme riziku, to bude zvolený dátum, tak ja sa obávam, že skutočne to len budeme tak tlačiť pred sebou a nič nevyriešime. Je dôležité, aby sme skutočné podmienky, no, podmienky jazdenia z reálneho života zohľadnili v testovacích cykloch. Treba vyvinúť tlak, aby to tak bolo. A myslím, že osobitne dôležité zohľadom. ohľadom na účinnosť niektorých nositeľ eh, hlavne s naftovými motormi, alebo na účinky naftových motorov, hlavne v mestských eh, vlastiach. Eh, to časté zastavovanie a štartovanie, čo vytvára osobitné problémy. To sú podmienky, kde nemôže platiť nejaké dobrovoľné dátumy. Tak ja vyzývam kolegov, aby to pozorne zvážili. A rovnako by som rád stručne podporil myšlienku, aby sme sa zaoberali aj metánom, ako skleníkovým plynom, ako aj plynom, ktorý znečistuje vzduch, ako už bolo povedané, v výbore neexistuje špecifická legislatíva o skleníkových plynoch, ktoré by sa zaoberali osobitne metánom. Je to skutočne zlé pre ozón a prekurzor pre ktoré veľmi závažné zdravotné problémy v mestách. Je dôležité, aby sme sa zaoberali osobitnými cieľmi pre metán. A len toľko som chcel dodať. Ďakujem pekne. A slovo dostane teraz komisia, aby zareagovala. Pani Ranmal, nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. My by sme radi poďakovali všetkým, konkrétne spravodajcom a tieňovým spravodajcom, za ich prácu v tejto téme. Rada by som dala jednu veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka prepojenia s témou, s tematikou výskumu a vývoja. Pravdou je samozrejme, že pravidlá pre výskum a vývoj sú veľmi dôležité pre akúkoľvek tému, ktorá sa Mm, všetko, čo sa týka emisí. Samozrejme, budú tu vždy nejaké prepojenia na výskum a vývoj. Samozrejme, oddialovanie môže spôsobiť, tak ako povedali niektoré, niektorí poslanci, môže spôsobiť viacej problémov, ako ich vyrieši. Znamená to, že budeme mať niektoré aspekty, zohľadíme niektoré aspekty z Dembrino a existujú viacero krokov k tomuto postupu a september bude jeden z tých krokov, takže budeme mať isté limity, keď nie sme si úplne istí, že výbor to v septembri príjme, dúfame, že to tak bude, avšak napríklad testy, najpravdepodobnejšie nebudú vtedy stanovené, bude naj, neskôr budúci rok, bude sa aplikovať o pár rokov, budú sa aplikovať v septembri. V septembri sa v podstate nestane nič. Takže predtým, než budeme vedieť dopady skúmania vývoja, nových pravidel, tak to potrvá roky. A neviem, chceme skutočne čakať a roky predtým, než príjmeme veci, ktoré sú také naliehavé, ako napríklad limity pre NO2, komisia dúfa, že nie. Takže to je hlavný signál, ktorý by sme chceli teraz povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa Eh, slovo dostáne naspäť spravodajca pán Des. Áno, ďakujem pekne. Všetkým kolegyňam a kolegom a tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam. V mnohých veciach sme sa zhodli a ja myslím tiež, že sa nám podarí nájsť kompromisy, ktoré príjme veľkou väčšinou. Ja sa teraz budem venovať len niektorým závažným aspektom, aspektom. Bol by som rád, keby sa nám podarilo nie priemysel, ja nie som zástupca priemysla, priemysla by to bolo jasné, ale treba, aby bola plánovacia istota, keď inžinieri musia dodržať hraničnú hodnotu 95 CO2, tak to musí byť do roku 2020, ako ostatné by bolo nepriateľné Čiže treba nájsť príslušnú reguláciu, aby priemysel mal istotu plánovania, čo sa týka hodnotenia dopadov, tak podporujem, čo povedal kolegyne Dali a ostatní. Ja súhlasím s tým, že potrebujeme hodnotenia dopadov správne. Dole sme sa zhodli na tom, že nechceme zmeniť hraničné hodnoty počas delegovaných a to. aj keď musím povedať, že to znamená, že ako parlament stále sme v spolurozhodovaní. Ja som vybral ako prvý žiadal, aby sme metli delegované akty a fungovala to a komisia s nami musela e, rokovať. Čiže parlament musí využívať svoje práva, ktoré máme. Ale tak som za to, aby hraničné hodnoty zostali v spolurozhodovaní. Čo týka môjho, mojej žiadosti o posunutie, to neznamená, že zo septembra to chcem posúvať na október, z oktobra na november, tak ako povedal kolega Grote a posúva to roky. Súvisí to s administratívou. Nepripustme, aby som e, o polnoci, na ktorý musel sa zaoberať hlasovacími zoznamy, e, pretože oni na druhý deň budeme hlasovať. Ja to sa mi stalo práve dnes, že o polnoci som dostal pozmenujúce návrhy, do 3. do rána som s ním musel, som to musel riešiť. A aj treba mať čas na kompromisné návrhy, takže potrebujeme istý čas do hlasovania. Takže ja som preto za september, aj keď bude predložené predložené nariadenie o výskume a vývoji. No, pre mňa ako, takto to je zachované. Ja som na to, aby sme tým zaoberali v septembri. osobitné vozidla kolega Grote. Treba nájsť istú reguláciu a pravidlá, tak aby nezvyšovali sa zbytočne výrobné náklady pre malú skupinu vozidel. No a čo sa týka metánu, to som sa s tieňovými spravodajcami. Hovorili sme s inžiniermi z Ruska, ktorí hovorili o tom, že im uniká na staniciach metánu kvôli starej technológii. My nemôžeme ušetriť toľko v našich vozidlách, koľko tam uniká metánu do ovzdušia. Treba vidieť tú problematiku komplexne. Myslím, že musíme nájsť dobrú cestu a do, dohodnúť sa na tom, aby sme našli rozumné pravidlá. Ja som ochotný s ústrediteľným spravodajcom, no a čo sa týka údajov o spotrebe, áno, ja vždy kontrolujem, aká je spotreba, avšak musím skonštatovať, že odchýlka od DOH o, od reálnej spotreby je často vyššia ako 2-3%. Ale ukazuje to tendenciu, tu viac alebo menej. Ja myslím, že sa to podarí ja, mňa znepokojujú viac vozidla, ktoré sú veľmi lacné. Treba sa myšľať nad nákladmi. Ja by som sa mohol mm, zmieriť eh, s dobrovoľnosťou, ale keď väčšina hovorí, že treba to predpísať, tak som ochotný pristupovať na kompromisy. Nedúfam, že sa nám podarí nájsť rozumné pravidlá a ja len žiadam, aby sme september eh, presadili. Je to rozumnejšie. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za diskusiu. Ďalší bod je bod rôzne. Žiadne pripomienky, takže ďalšie zasadnutie bude 15. a 16. júla 2015 v Bruseli. A na dnes sme skončili. Ďakujem vám všetkým. Dovidenia.